na ochranu pani komisárky Nelly Cruz a budeme postupovať podľa možnosti spoločne. Takže vážené dámy a páni, na začiatok tohto zasadnutia mi dovolte, aby som hovoril o jednom prípade, ktorý mi, pri, ktorý mi robí veľký, uh, veľké problémy. To je uh, mladý eh, žurnalista Hamza Kaskari. Tento bol v Malajzii uh, kvôli, kvôli svojim vyjadreniam na Twitteri eh, bol uväznený. Eh, Sádzka Arábia povedala, že eh, sa vyjadroval blasfemicky, je tam ohrozovaný a mal by byť popravený kvôli týmto vyjadreniam a kvôli Samozrejme je potrebné rešpektovať všetky um, náboženské vyjadrenia, k tomu sú uh, novinári takisto zaviazení, ale ale je to ale, e, aby sa mladý novinár, um, aby bol mladý novinár popravený kvôli nejakej básničke na Twitteri e, v Sáudskej Arabii, tak e, myslím si, že tu treba skutočne urobiť všetko preto, aby sme tejto poprave zabránili a dúfam, že jednám vo vašom mene. Okrem toho, vážené kolegyňa a kolegovia, som bol kontaktovaný počas celého víkendu aj dnes um, o, a dokonca vám informovali o tom, že holandská e, strana PVD zriadila stranu, ktorá hovorí o tom, že e, ktorá, ktorá e, jednoducho atakuje ľudí z východnej a strednej Európy, ktorí v rámci mobility pracovných síl pracujú v Holandsku. My holandská ministerka už e, sa e, proti tomu obránila a hovorila takisto, že e, sme otvorený kontinent a môžeme pracovať, kde chceme túto webovskú stránku, teda bez toho, že by som ju sám pozval, poznal, alebo že by som vedel, aké obsahy sprostredkuje. V každom prípade to dám preveriť a s pánom ministerským predsedom Holandská Rutem budem hovoriť o týchto prípadoch potom, ako uh, Eh, som hovoril s pani eh, Redingovou, ktorá sa tiež toho obáva, pani Bortman Kohl. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj je eh, taký website v Holandsku a ľudia, ktorí nesúhlasia so sajtom PVV, môžu prejaviť svoju solidaritu eh, s takými ľuďmi, ktorí eh, odvedli dobrú prácu v Holandsku. To znamená, že ak chcete prejaviť svoju solidaritu, pôjde na www.propoland.nl a môžete vyjadriť svoj názor. Ďakujem pekne, eh, pani Votman Kohl, za váš názor a poznámku. Pán Speroni sa hlásil slovo. Pán predseda. Vážne pán predseda. Počul som, že ste e, e, bránili slobodu prejavu e, pre saudsko-arabského novinára, ale pokiaľ hovoríme o slobode prejavu, to musí byť pre všetkých, aj pre maďarských novinárov. Ich glaube, Herr Speroni, Sie haben nicht aufmerksam zugehört. Speroni, myslím si, že ste nepočúvali eh, skutočne pozorne, ináč by ste neurobili túto poznámku. Pani Infeld, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nadviažem na to, čo povedala pani kolegyňa Wortmann Kohl. Myslím si, že je to veľmi pekná iniciatíva. Nazdávam sa však, že bolo by vhodné, keby aj náš parlament sa verejne viedril voči e, politovania hodnej iniciatívy eh, PVV, E, kde, e, e, ktorá na svojej webovej stránke volá ľudí, aby anonimne predkladali svoje stiažnosti. Boli by sme radi, keby aj sa holandská vláda od toho dištancovala. Ja, Frauenfeld, ich muss noch mal sagen... Áno, musím ešte raz podať, mnohí kolegyne a kolegovia mi o tom hovorili a ja, sama túto strán- ja sám túto stránku ešte nepoznám. Samozrejme získam informácie, poskontaktujem sa s pani Reding, ktorá budem teda e, podľa možnosti ešte e, žiadať takisto výbor pre ľudské práva a slobody, aby sa zaobralo toto vecou. V každom prípade myslím si, môžeme sa pripojiť k tomu návrhu pani Votmanko, lebo aj tým môžeme určite, určitý spôsob e, dokumentovať. Dobre, takže nemám žiadne ďalšie prihlášky k technického razu, takže môžeme prejsť